Navrhujem. teda, aby sme uh, začali. Na úvod poviem, že tlmočenie je uh, zabezpečené do všetkých oficiálnych uh, jazykov s výnimkou írčiny. Toto eh, stretnutie je nahrávané a eh, vysiela sa eh, v internetovej televízii. Som veľmi rada, že vás tu môžem privítať na tomto medziparlamentnom zasadnutí výboru pre petície a výboru pre právne otázky. Dúfam, že to bude dobrá príležitosť pre všetkých môcť si vymeniť tie najlepšie e, postupy a e, poznatky, pretože transpozícia, implementácia, aplikácia e, právnych úprav únie nie sú technické otázky, sú kľúčové pre demokracie našej únie. Ako vieme, demokracia čelí výzvam v oblasti prípadov porušovania princípu právneho štátu, aj schopnosti eh, prinášať eh, teraz ľubované výsledky. Je to dôležité pre našu legitímnosť a eh, dôveryhodnosť a Európska únia môže prinášať iba vtedy hmatateľné výsledky našim občanom a firmám, ak správne bude uplatňovať v praxi svoje právo. Zlyhanie v tejto oblasti občanom a podnikom odoberá tie, uberá tie prínosy, ktoré by mohli právom očakávať od unijného práva. Preto toto dnešné zasadnutie je také dôležité. Chceme posilniť náš záväzok chceme zabezpečiť, aby sa teda eh, tie eh, predstavy, ktoré stoja za návrhovanou legislatívou, nestratili e, za e, zle implementovanou, e, aplikovanou legislatívou. Politiky sa v posledných desiatich rokoch vyvíjali, obzvlášť od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Národná úroveň je čoraz e, viac e, zapájaná aj do e, tých raných štádií. Aj tu máme vlastne dialog medzi národnými parlamentami, inštitúciami Európskej únie. A takisto je tu aj možnosť kontroly v oblasti dodržiavania legislatívnych návrhov EÚ v rámci princípu subsidiarity. Zainteresovanie národnej úrovne je veľmi dôležité po podporuje totiž legitimnosť e, krokov na Európskej únii. Ale Európske parla- e, národné parlamenty nie sú tie jediné, ktoré sú zainteresované do procesu implementácie. Veľký počet národných a e, regionálnych aktérov uplatňuje právo na lokálnej úrovni. Preto treba zabezpečiť jasné, transparentné právne úpravy. Ak je legislatíva jasná a prístupná, môže byť aj efektívne implementovaná. A občania a podniky môžu ľahšie pochopiť svoje práva a povinnosti a je ľahšie ich vymáhať. Takže ja verím, že dnešný deň bude pre vás zaujímavý, že to bude zaujímavá výmena názorov a slovo by som už chcela odovzdať môjmu kolegovi pánovi Čákimu, ktorý je podpredsedom výboru pre petície. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení členovia Európskeho parlamentu, vážení rečníci, vážení účastníci. Je e, to pre mňa česť, že vás tu dnes môžem privítať v mene nášho výboru pre petície. Rád e, vítam všetkých účastníkov tohto medziparlamentného e, zasadnutia výborov pre právne záležitosti a petície v spolupráci s Európskou sieťou ombudsmanov. Dnes sa budeme zaoberať e, témou implementácie aplikácie unijného práva. Budeme diskutovať o tom, či môžeme naplniť očakávania občanov, ktorí vyjadrili svoje obavy, pokiaľ ide o neaplikáciu e, tohto práva e, v mnohých petíciách, ktoré smerovali Európskom parlamentu. Na e, základe e, prípadových štúdí, ktoré budeme dnes do poludnia analyzovať, sa budeme zaoberať e, európskou legislatívou, ktorá sa stala predmetom viacerých petícií v našom výbore pre petície. Smernica z roku 2014 o hodnotení úsilia určitých verejných a súkromných projektov v oblasti životného prostredia, a potom aj e, nariadením z roku 2004 o e, právach e, cestujúcich v leteckej doprave. Spotrebiteľské práva, životné prostredie sú polia, kde naši občania sú jasne presvedčení, že unijné právo by sa mohlo uplatňovať lepšie a presnejšie členskými štátmi Eh, je veľmi dobré, že máme zastúpenie aj eh, zo strany národných parlamentov, národných ombudsmanov a že tu máme aj vynikajúci tým expertov, s ktorými spoločne budeme môcť diskutovať o eh, týchto témach. Želám vám veľmi plodnú a príjemnú diskusiu. A teraz by som už chcel odovzdať slovo pani Selin Kauner ktorá je zastupkyňou e, e, e, generálneho tajomníka Európskej komisie. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rada by som aj ja prispela pár slovami na úvod k tomuto dnešnému zaujímavému dňu. Ako pán Juncker povedal vo svojom prejave k stave únie, Ehm, Európska únia závislí od správneho aplikovania unijného práva. Je veľmi dôležité toto na to, aby mohli ehm, občania a podniky zožinať ehm, plody, ktoré im teda môže prinášať právo Európskej únie alebo aby sa mohli domáhať napravy nejakého porušenia práva. Je to teda dôležité nielen pre Európsku komisiu, e, ktorá môže využiť postup konania pre porušenie, ale je to dôležité aj na národnej a regionálnej úrovni, aby e, sa teda zákony e, správne aplikovali Eh, pár slovami by som chcela popísať, čo eh, za svoju stranu robí komisia. Pred dvoma rokmi sme prijali eh, oznámenie, ktoré sa strategickejšie zaoberá vymáhaním európskym, európskych právnych úprav. Vychádzali sme tu z dvoch hlavných princípov. Poprvé, spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zabezpečili správnu aplikáciu práva EÚ, eh, pretože prevencia je lepšia než liečenie. Našim prispom bolo povedať, že je lepšie eh, zabezpečiť, aby nedochádzalo k chybám vďaka spolupráci s národnými orgánmi a národnými parlamentmi vo fáze implementácie a transpozície eh, práva EÚ. Je to dôležité v prípade transpozície smerníc, E, kedy ponúkame mnoho nástrojov členským štátom, aby e, tieto vedeli, ako najlepšie e, transformovať opatrenia, na ktorých sme sa dohodli v parlamente a v rade. A takisto treba aj vedieť, ako postupovať v prípade stiažností podnikov a občanov, ak sa títo stiažujú, že aplikácia nebola korektná. Namiesto toho, aby sa išlo cestou súdnu, ktorá môže dlho trvať, snažíme sa vstupovať do dialógu s členskými štátmi a hľadať dobré riešenia. A druhým eh, pilierom eh, našej eh, politiky vymáhňa je samozrejme konať rýchlo a efektívne v prípade porušení, ktoré je možné riešiť dialogom alebo ktoré sú e, teda konštantné. Preto sme si tu stanovili štyri priority pre intervencie komisie. E, poprvé prípady, kedy nedošlo k transpozícii alebo k nevhodnej transpozícii, kedy sa e, správne neaplikovali smernice národného práva. Po druhé, tu máme prípady, kedy rozsudok súdneho dvora členské štáty e, neaplikujú, e, kedy, a potom ďalej prípady, kedy ide o finančné záujmy a ke, po štvrté, kedy ide o, o výlučné kompetencie EÚ. Toto sú tie štyri priority, ktoré sme si stanovili pre vymáhanie na našu stranu, ale uvedomujeme si, že pre občanov a podniky Eh, toto nemusí byť ten najjednoduchší eh, prístup a preto si myslíme, že spolupráca s národnými ombudsmanmi je taká dôležitá. Je významná, pretože pre občanov eh, budete často vy tým prvým kontaktným miestom, ktoré si vypočuje ich stiažnosť a veľmi často vaše vyšetrovanie vám pomôže e, poukázať na e, systematické porušovanie alebo nesprávne uplatňovanie práva EÚ. A práve tu e, vidíme, že je dôležitá kooperácia, skutočné partnerstvo medzi nami. Zorganizovali sme eh, aj eh, spoločné eh, stretnutie národných ombudsmanov Európskeho ombudsmana aj služieb komisie práve za týmto účelom a mm, tešíme sa na zorganizovanie podobného podujatia čo skoro, pretože to myslíme naozaj vážne so zlepšením vymáhania práva EÚ. Dvor auditorov zverejnil E, prehľad e, situácie e, dnes v tejto oblasti, ktorý jasne popisuje úsilie a úspechy Európskej komisie v tejto oblasti a zdôrazňuje e, štyri e, základné prvky. V prvom rade vytvorili sme si priority, e, sústredujeme sa na tie najdôležitejšie prípady porušení, vytvorili sme si aj merítka, ktoré nám pomôžu konať efektívnejšie a rýchlejšie. Tiež sme sa snažili posilniť kooperáciu, diskusiu s členskými štátmi a týka sa to aj spôsobu, ako priamo e, komunikujeme s zainteresovanými e, stranami a s verejnosťou. Veľmi si e, vážime vlastne to úsilie, ktoré vlastne vidí tu dvor auditorov, ale berieme vážne aj ich podnety, kde by sme mohli toho urobiť viac a čo by sme mohli zlepšiť práve v kontakte s občanmi sme e, úplne presvedčení, že stiažnosti občanov a podnikov sú veľmi dôležité na e, detekciu e, porušení. My síce monitorujeme z Bruselu situáciu, ale takéto stiažnosti nám veľmi pomáhajú, veľmi si ich preto ceníme. A my sa snažíme Uh, uplatňovať pri ich uh, riešení všetky uh, princípy správnej administratívy, správnej správy. Snažíme sa konať rýchlo a efektívne, do 12 mesiacov zareagovať, čo je pre nás veľkou výzvou. Ale samozrejme sú tu určité očakávania, Často dostaneme sťažnosť, e, prosím e, o finančnú kompenzáciu, pretože som bol poškodený v dôsledku nesprávnej aplikácie e, zákonov EÚ a samozrejme takéto niečo nemôže robiť Európska komisia. Toto môže zabezpečiť iba súd, takže musíme tu sa snažiť aj zvyšovať povedomie, správnu informovanosť občanov a tu práve je dôležitá úloha aj národných ombudsmanov, aby občania vedeli, kde kde sa majú e, obrátiť ktoré miesto je najlepšie v ich e, prípade. Treba sa tiež zaoberať aj zlepšovaním transparentnosti. My sme vyvinuli veľké úsilie v tejto oblasti, ale celkom jasne to ešte nepostačuje občania, pokiaľ ide o transparentnosť, žiadajú dve veci. Poprvé chcú vedieť, čo robia e, v prípade vymáhania, akými, akými prípadmi sa venujeme, prečo a ako postupujeme e, v tejto oblasti. Preto ich informujeme e, vo forme tlačových vyhlásení po každom cykle a takisto aj každoročne podávame správy, ako sme v danom roku v prípade porušení postupovali a preto je dobrá aj e, naša spolupráca s týmto výborom. Je pre nás dôležité byť v dialogu a byť e, e, zdravo kontrolovaný, dostávať feedback k tomu, o čo sa snažíme. Ale občanov zaujíma aj, ako sa na národnú úroveň transponujú smernice a zaujíma ich, ako sa to deje v jednotlivých členských štátoch. Takže o toto sa snažíme tiež, eh, aby občania videli, ako ich národné parlamenty implementujú eh, danú smernicu, či zachádzali nad rámec a ako ostatné členské eh, štáty sa zaoberali touto otázkou. Takže snažíme sa naozaj občanom takéto informácie a aj podnikom postupovať. A tu je dôležitá aj úroveň národných eh, parlamentov, pretože na zabezpečenie eh, efektívnej implementácie tu, tu je dôležité, aby transpozícia eh, smerníc prebiehla správne a včas. A dôležité je aj, aby prebiehala politická diskusia na národných fórach Národného parlamentu, aby sa naozaj diskutovalo o európskych politikách. A preto je dôležitá interakcia s národnými parlamentmi, preto si ju veľmi vážime. Na záver by som chcela ešte raz zdôrazniť, že implementácia zákonov EÚ je spoločnou úlohou pre nás všetkých národných aj európskych orgánov a nie je to nič statické. Konštantne musíme aktualizovať, zlepšovať naše e, postupy, e, pretože to e, nie je nejaký statický súbor pravidel. Minulý týždeň sme e, vypracovali oznámenie o vnútornom trhu na základe požiadavky Európskej rady, ktorá nás žiadala, aby sme identifikovali, ktoré bariéry tu ešte ostávajú, e, pokiaľ ide o efektívne fungovanie vnútorného trhu. Urobili sme to, našli sme tie oblasti, e, prišli sme na to, ktoré, e, kde je potrebné so spolu s zákonodárcami veci posunúť ďalej, ale veľmi dôležité tá oblasť, e, ktorú sme si všimli, je implementácia. Tá chýbala na úrovni EÚ, na národnej úrovni, na lokálnej úrovni. A práve preto je tento dnešný deň taký dôležitý. E, dôležitá je naozaj implementácia. Bez správnej implementácie pravidla jednoducho nemajú zmysel. Takže aj ja vám želám dnes e, veľmi zaujímavú a plodnú diskusiu a teším sa už na výsledky vašej dnešnej práce. Ďakujem pekne pani Gauer a ďalej e, vystúpi naša pani ombudsmanka, pani Emily O'Reilly. Nech sa vám páči. Ďakujem. Dobrý deň, kolegovia. Som rada, že tu dnes som s vami a že môžeme spoločne hovoriť o téme, ktorá je dôležitá pre európsky projekt, ale aj pre naše chápanie demokratických víziev, ktoré e, ktorým momentálne čelíme. Schopnosť ľudí e, rozumieť e, implementácii legislatívy, e, ktorá ovplyvňuje ich každodenné životy, je veľmi dôležitá, ale je to aj na takej symbolickej úrovni veľmi dôležité, že proste na nás záleží, že môžeme ovplyvňovať tieto predpisy, že sme relevantní. Máme nový svet s novými technológiami, a tie ovplyvňujú aj politickú agendu a častokrát sa môže stať, že bežný človek si povie, e, či už právom alebo nepravom, že ani oni, ani národné parlamenty v skutočnosti nekontrolujú predpisy, ktoré ovládajú svet, v ktorom žijú. Nie je to náhoda, že aj ľudia, ktorí e, propagovali Brexit, počas toho referenda hovorili, mali e, heslo Take Back Control, zober si späť kontrolu, pretože naozaj tým reagovali na takúto hlbokú psychologickú potrebu ľudí. Ľudia, keď majú pocit, že prišli o kontrolu, tak dôveryhodnosť a legitimnosť našich legislatívnych inštitúcií na to dopláca a to aj vtedy, keď sú, povedzme, demokratické. Tento narratív, nedostatok kontroly častokrát používajú euroskeptici na útok proti EÚ, ale niektorí proeurópsky politici tiež tomu čiastočne prispievajú, keď verejne obvinujú eh, Brusel eh, eh, za politické veci, ktoré sú negatívne vnímané doma. A častokrát to robia aj v vtedy, keď oni osobne sa zúčastňovali na príjmaní daných rozhodnutí, ale potom tieto rozhodnutia e, kritizujú alebo povedzme sú neochotných e, implementovať. A toto som e, sa snažil riešiť v rámci mojej práce, pokiaľ ide o transparentnosť európskych legislatívnych procesov. Mali sme tu aj vyšetrovanie, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí na rade. To momentálne máme tento dokument v parlamente a práva európskych občanov, aby vedeli, aké majú pozície ich vlády, keď eh, negociujú v Bruseli. Tie by mali byť eh, porovnateľné s tým, ako keď takáto vláda navrhuje legislatívu doma. Máme na eh, úrovni EÚ viaceré možnosti dať príležitosť našim občanom pozrieť sa na to a prípadne aj nejakým spôsobom sa vyhradiť voči tomu, akým spôsobom sa legislatíva v praxi uplatňujú. Máme tu tie tzv. infringement procedures, len za minulý rok ich bolo 716 a takisto, ak máte na to peniaze, môžete aj ehm, e, sa obratiť na súd. Napríklad e, bola tam smernica o právach vyslaných e, alebo detašovaných pracovníkov, takže môžete zistiť aj takýmto spôsobom, ako e, to slovo legislatívou vyzerá. Európska občianská iniciatíva je dôležitým nástrojom, aj keď ešte nie úplne e, kompletným. Moja kancelária aj kancelária ostatných ombudsmanov môžu tiež zohrávať svoju úlohu, konať ako istý, istý most medzi občanom a medzi národnou administratívou, alebo máme aj tú sieť e, ombudsmanov a tam sa snažíme tiež vytvárať taký most medzi európskymi občanmi a európskou administratívou e, a, a týmto európskym legislatívnym rozmerom. A tak sme začali vykonávať paralelné vyšetrovania, pokiaľ ide o otázky, ktoré sú výrazného významu z hľadiska národného či európskeho, kde naša kombinovaná práca môže byť e, o to plodnejšia. Ako dobre viete, Lisabonská zmluva e, formálne e, definovala úlohu národných parlamentov v rámci európskeho legislatívneho procesu, e, či už je to v rámci transpozície alebo prostredníctvom množší mechanizmus, napríklad tá žltá karta. A takisto aj výbory pre európske záležitosti sú dôležitou, dôležitým aktérom. Medziparlamentný dialog sa snaží konkretizovať túto úlohu a teší ma, že momentálne riešime aj otázku e, aplikácie európskeho práva, nie prípravy európskeho práva. Okrem tých mechanizmov, mechanizmov ktoré existujú pre občanov a pre národné parlamenty. Je dôležité, aby aj ľudia e, naozaj cítili, že túto úlohu môžu zohrávať, aj reálne zohrávajú. Čiže to je také povedomie, tá osveta, že takéto nástroje existujú a plus zabezpečenie, že ľudia, keď chcú e, snahu nejakým spôsobom vykonať, takže sa, e, že sú e, naozaj citlivo e, vnímaní. Národné parlamenty by mali byť takým premostením medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Dám konkrétny príklad. Európska občianská iniciatíva. Prebehnú aj nejaké štrukturálne reformy, pokiaľ ide o teda vyslovene štruktúru tejto ECI, ale potom je tu veľký rozdiel medzi tým, e, čo očakávajú organizátori ECI a medzi potom opatreniami, e, pokiaľ ide o konkrétne požiadavky. Keď sa pozrieme na prvú e, úspešnú požiadavku ECI právo na vodu, tak trvalo to takmer 4 roky, kým komisia pripravila legislatívny návrh, ktorý reagoval na pôvodnú iniciatívu. Dôvodov bolo viac, ale určite to bolo frustrujúce pre tých ľudí, ktorí sa toho zúčastnili, že to tak dlho trvalo, kým bolo vidno ten konkrétny legálny dopad Treba to ešte prešetriť, ako teda najlepšie reagovať na očakávania e, občanov či poslancov, ktorí chcú nejakým spôsobom ovplyvniť e, európsky legislatívny e, proces, ako spomínala aj kolegyňa predo mnou, ale mohli by sme začať tam, že proste si občania aj poslanci budú vedomí toho, akým spôsobom ich hlas môže byť vypočutý. Čakajú nás európske voľby budúci rok a to bude taký litmusový test toho, ako Európa Európska únia reaguje na euroskeptický populizmus a to by naozaj mala byť naša veľká priorita, aby sme sa zabezpečili, že e, naši občania, pre ktorých tu sme, mali naozaj pocit, že môžu ovplyvňovať predpisy a zákony, ktoré príjmajú európske inštitúcie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Thank you, Miss O'Reilly. Ďakujem pekne za tento úvod pani O'Reilly. Ďalej je prvý panel, ten sa bude venovať transpozícii, implementácii, aplikácii unijného práva. A najprv sa budeme sústreďovať na analýzu niektorých konkrétnych prípadových štúdí, čiže transpozícia a implementácia e, európskeho práva, ktoré spadá pod výbory Jury a Pety. E, čiže budeme hovoriť o transpozícii a implementácii a problémoch v týchto oblastiach a teda budeme týmto spôsobom prispievať k našej diskusii o výzvach toho, ako ďalej dať možnosti parlamentom e, v oblasti včasnej a správnej transpozície európskeho práva. E, najprv je tu tá smernica o mediácii, to je veľký milník pre nás, keďže to je prvý európsky nástroj, ktorý e, podporuje takéto priateľské nekonfliktné riešenie sporov v obchodných aj občianských e, prípadoch. E, súčasťou našej snahy zabezpečiť ľahší a lepší prístup k spravodlivosti, keďže chceme v Európe vytvoriť spoločný, spoločnú oblasť spravodlivosti. Práve tento nástroj je veľmi dôležitým nástrojom, pokiaľ chceme podporiť takýto, takéto nekonfliktné riešenie e, sporov v Európe a vylepšenie celkového systému. Mediácia e, znamená, že občania majú lepší prístup eh, k spravodlivosti tým, že sa eh, neobracajú na tie eh, súdy, kde tie postupy častokrát bývajú zdlhavé, bývajú príliš finančne náročné a mediácia v tomto zmysle prináša veľké výhody. Menej času, menej peňazí a mm, za každým vychádza potrebou jednotlivých strán. Odkedy sme túto smernicu prijali, e, výbor pre právne záležitosti monitoroval transpozíciu a implementáciu tejto smernice veľmi e, pozorne, Prebohli rôzne hearingy, rôzne workshopy, e, takisto aj rôzne akademické projekty a minulý rok sme prijali aj implementačnú správu, ktorá hovorí o tom, aký dopad táto smernica o mediácii mala na európskych občanov, na európske podniky, odkedy vstúpila do platnosti. A tento monitoring, ktorý náš výbor vykonal, eh, hovorí, že smernica je úspešná, pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia všade v EÚ, pokiaľ ide o výhody mediácie, ale implementácia je veľmi eh, rozmanitá v tom zmysle, že závisí od konkrétneho členského štátu. Dali sme tam viaceré odporúčania členským štátom, aby, boli, eh, aby sa viac snažili podporovať využívanie tohto postupu mediácie o tom budem hovoriť určite aj počas prezentácie jednotlivých prípadov. Najprv ale chcem privítať pani Martina Ziglesias, to je naša riaditeľka legislatívnej záležitosti na právnej e, službe Ruského parlamentu. Vítajte medzi nami. Ďakujem pekne. Začnem tým, že sa ospravedlním, že tu e, nie je ten človek, ktorý tu mal byť e, pôvodne, e, moja kolegyňa e, ide navyše o takú naozaj dosť veľkú smolu, pretože sme sa dosť výrazne podielili aj na príprave tohto celého podujatia, takže je mi to ľúto. V komunite práva, ako je EÚ, aplikovanie práva je absolútnym základom vo vzťahu k fungovaniu právneho štátu. A ide tu teda o rešpektovanie tohto, tohto práva. Pokiaľ e, verejnosť nemá pocit, že sme schopní e, garantovať e, platnosť práva, tak vlastne právny štát de facto neexistuje. Právo EÚ ale má istú takú krehkosť, zraniteľnosť, ktorá E, je v ňom obsiahnutá. A to poprvé preto, lebo je to výsledok dialogu 28 odlišných kultúr, právnych odlišných kultúr, odlišných právnych tradícií a Európska únia je e, štruktúra, ktorá je politická a ktorá je e, veľmi decentralizovaná, nemá skutočný, skutočný exekutívny rozmer alebo tú exekutívnu právomoc a teda vlastne efektívnosť práva závisí od toho, ako je v praxi občanmi implementovaná. A národné parlamenty sú zaangažované do transpozície európskeho práva do národnej legislatívy, pokiaľ ide tie predpisy, ktoré nie sú priamo e, transponované. Napríklad e, teda hovoríme tu o e, smerniciach a čiže pokiaľ ide o transpozíciu aj o aplikáciu práva zohrávajú túto úlohu. Pokiaľ ide o transpozíciu, máme tam viaceré problémy. Sú tu teda tie odlišné mentality, keďže hovorím, máme tu odlišné právne tradície, právne kultúry, to už som spomínala, ale sú tam aj odlišné postupy, pokiaľ ide e, o postupy tých konkrétnych parlamentov a do aké miery sú do toho zaangažované aj administratívy, aj parlamenty. A potom je tam ďalší e, jav, ktorý v posledných e, rokoch poznáme, a to je ten tzv. god plating, to znamená používanie cudzích právnych princípov v našej legislatíve, ktorá transponuje európsku legislatívu. A e, máme tu teda odlišné interpretácie, odlišné administratívne postupy a teda celkovo európske právo je konfrontované e, s týmto problémom nedostatku homogénnosti. A aj program dnes do beda sa e, nám umožní pozrieť sa na konkrétne príklady týchto problémov. aký je záujem parlamentu alebo legislatívneho orgánu EÚ. Pokiaľ ide o túto otázku, v EÚ je to komisia, ktorá kontroluje eh, implementovanie práva a legislatívne orgány skôr e, kontrolujú aktivity komisie v tejto oblasti, čiže takto sekundárne pôsobia. Ale e, takisto chcú e, sa uistiť, že efektívnosť danej aktivity tu naozaj je. Chceme vylepšiť legislatívu a európsky legislatóri by mali vlastne hovoriť o tom a študovať to, čo sa deje na konci toho celého procesu. A aj posledná e, medziinstitucionálna dohoda, pokiaľ ide o lepšiu legislatívu, e, hovorí presne o tomto. Čiže Európska únia je reálne hodnotená podľa toho, nakoľko je efektívna, je nakoľko, a nakoľko dobre sú tie konečné výsledky týchto postupov. To je to rozhodujúce. Čiže pre legislatívny orgán únie a teda ko-legislatívny orgán. Práve táto spolupráca s národnými parlamentmi je veľmi dôležitá, pretože e, majú svoju úlohu, pokiaľ ide o transpozíciu, ale aj pokiaľ ide o tento kontrolný, e, kontrolnú funkciu voči národnej exekutívy a e, voči národnej exekutíve. A plus je tu aj úloha ombudsmanov. Tí tiež môžu hovoriť o konkrétnych symptómoch, pokiaľ ide o realizáciu alebo aplikáciu európskeho práva v danom členskom štáte. A na záver ešte chcem e, niečo, sa, nie, niečo povedať, pokiaľ ide o možné závery e, dnešného programu. Myslím si, že otázka, o ktorej treba hovoriť, je, či treba inštitucionalizovať nejakým spôsobom túto spoluprácu, o ktorej hovorím. Či to je prostredníctvom e, spolupráce medzi administratívnymi orgánmi, teda to sú parlamenty plus ombudsmani, alebo prostredníctvom nejakej spolupráce na politickej úrovni. Ja tam pripomínam, e, že protokoly, pokiaľ ide o národné parlamenty, ktoré sú E, súčasťou zmluvy. Tam je v článku 8 napísané, že je tu možnosť vytvoriť takéto e, štruktúry spolupráce permanentným spôsobom, či to je v prípade finančnej stability, také niečo už máme, pokiaľ ide o zahraničné otázky, už také niečo tiež máme, takisto v prípade Europolu takéto permanentné štruktúry existujú, takže mohli by sme to zvážiť, či takýto nástroj e, spolupráce by do budúcnosti mohol takýmto spôsobom fungovať aj v, našom, v našej oblasti. Ďakujem pekne za tento návrh a ďalej e, prejdeme k diskusii, pokiaľ ide o analýzu smernice o mediácii v občianských a obchodných záležitostiach. A máme tu Giuseppe De Palo. E, Giuseppe De Palo je to profesor e, z americkej školy. Mitchell Hamline School of Law v St. Paul, USA. Nech sa vám páči, pán profesor. Ja pôjdem priamo k veci, ako naznačuje nadpis. Čiže za 15 minút sa pokúsim vysvetliť, prečo podľa mňa smernica zlyhala, nesplnila svoje ciele je to síce e, dôležitý milník, ale ešte veľmi vzdialený od cieľa. Prečo sa tak stalo a čo EÚ a členské krajiny môžu spraviť e, s cieľom vyriešiť to? V niektorých kruhoch smernica z roku 2008 e, bola na počiatku paradoxu, a to z viacerých dôvodov. O ombudsmanoch sa veľa hovorí, ale po desiatich rokoch, možno dokonca menej ako 1 e, sporov v občianskej a obchodnej um, oblasti pardon, sa riešia teda uh, mimosúdne. Um, takže ide o to mať vyvážený vzťah medzi súdnymi postupmi a potom mimosúdnymi riešeniami, ale tá rovnováha tam teda ani zďaleka ešte nie je. A e, pani Delvo má pravdu, keď povedala, že v roku 2013 Európsky parlament e, dostal do rúk štúdiu, kde sa vyčíslilo, koľko to stojí európskych občanov a podniky to mimosúdne riešenie. E, 20 až 40 miliárd ročne, tak to bolo vyčíslené, čiže dosť pôsobivé číslo, ale je to aj veľký nápor na e, verejné súdnictvo, to občiansko právne a málo kto vie, že to neplatia sporné strany. V priemere tí, ktorí vedú spory, platia iba 25 e, trov a 75 to sa platí z daní všeobecných, čiže e, vôbec sa to netýka tých e, strán sporu. Spory e, to je naozaj rastúca ekonomika, bude ich viac a určite nie menej. Je to vzájomne prepojený svet, takže naozaj ide o to môcť e, mať dosah na zamestnancov a zákazníkov po celom svete, čo znamená viac konfliktov. A e, niekedy sa ľudia e, obratia možno okamžite na súd, možno, že neurobia nič, alebo dochádza niekedy aj k násilnostiam. Ale naozaj to mimosúdne riešenie je poslednou možno, že možnosťou. Eh, jedna členská krajina možno, že tu eh, spravila eh, viac. Je to Taliansko oveľa viac mimosúdnych riešení v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ a oficiálne um, údaje poukazujú na to, že sa znižuje aj počet súdnych sporov o 30 tam, kde sa viac riešia mimosúdne spory. E, napríklad v oblasti nehnuteľnosti e, to dosahuje skoro 50 čiže mimosúdne e, riešenie sa uplatňuje iba v 15 prípadov a 80 5% sa teda to nerieši mimo, súdne, mimo súdne. Tie e, pravidlá možno, že v Taliansku sú za týmito číslami. A je tu aj e, nový zákon v Turecku, inšpirovaný tým talianskom. A naozaj výrazne vzvi, sa zvýšil počet mimosúdne riešených sporov z 13 tisíc na 200 tisíc, čiže aj miera úspechu pre, dosahuje 67 A malo by sa to rozšíriť na všetky obchodné spory. Takže čo je táto doložka on-off? To je naozaj vstupná brána do mimosúdneho riešenia sporov. V krajinách, kde sa to väčšinou rieši na súdoch, tak eh, E, sa vlastne strany ani nesnažia to vyriešiť súdne. E, museli by sa, muselo by sa tam zmeniť myslenie. A vo zvyšku sveta to nie je opt-in, ale opt-out, teda okrem krajín ako Taliansko a Turecko, ktoré som spomenul. E, Môžu sa rozhodnúť hneď na začiatku, či sú ochotní pristúpiť aj na mimosúdne riešenie alebo nie. Ako vysvetliť e, silu a aj jednoduchosť e, opt-in a opt-out? Je tu prieskum z roku 2013, pardon, 2003, Johnson a Goldstein. Išlo o to e, získavať orgány od darcov. E, opt-in a opt-out, samozrejme súhlas je potrebný na to, aby sa dali orgány odobrať. A neboli to tie očakávané krajiny, kde to bolo viac ako 40-50 Krajiny v žltom tam je potrebný explicitný súhlas. Napríklad Nemecko a e, Modrou sú krajiny, kde sa predpokladá súhlas. To znamená, že v Nemecku napríklad si musíte napísať e, vlastnou rukou, že áno, súhlasím s tým, aby som bol dorcom, e, darcom e, orgánov. viete si predstaviť, že to urobilo málo ľudí, takže naozaj veľmi slabá miera a vidíte tie miery v krajinách, e, kde je to implicitný súhlas. Takže ľudia bežne nerozmýšľajú nad e, smrťou, takže málo kto to e, explicitne napísal aj v tých krajinách, kde to tak je potrebné. Čiže to je názorná ukážka výhod a nevýhod opt-in a opt-out. Táto metodika je veľmi dôležitá, ak sa pozrieme na to, ako ľudia rozhodujú. Hlavne v neistom čase v roku 2002 e, e, Nobelovú cenu za ekonomiku nezískal ekonom, ale psychológ, e, obmedzená racionalita v časoch neistoty, Daniel Kahneman. A tak je to aj pri mimosúdnom riešení, pretože je tu vždy otázka, či by som predsa len súdnou cestou nezískal viac ako mimosúdne. súdne. A Richard Taylor minulý rok dostal Nobelovú cenu opäť za eh, obmedzenú sebakontrolu a obmedzenú racionalitu. Eh, napríklad eh, to, ako sa stravujeme, ako si sporíme na staré kolena. ak chcete, aby ľudia na to mysleli čo najskôr, tak Eh, ich musíte automaticky do toho zapojiť čo najskôr. Eh, čiže opt-in a nie opt-out. Eh, a to isté platí napríklad o stravovacích návykoch aj pri deťoch. Čiže naozaj ľuďom treba pomôcť, možno, že ich nasmerovať na cestu mimosúdnych riešení sporov. No a toto ukazuje aj tie slabiny tej smernice 2008. Podľa mňa sú tam dva nedostatky, pretože e, tam nie je mechanizmus opt-out. Členské krajiny môžu mať iba záväzné um, povinné mechanizmy, ale nenaznačuje sa, ako by to opt-out malo vyzerať, ako dlho by napríklad mohlo trvať to mimosúdne uh, urovnanie sporu. Uh, a európsky zákonodárca, tak ako mnohí iní vo svete, bol trošku zaslepený. Treba sa zamerať na kvalitu mimosúdneho riešenia, e, o dôvernosť a podobné otázky. Na to sa treba zamerať. A potom to možno, že ľudia budú akceptovať a taktiež si možno, že treba e, povedať, že tu treba zvyšovať e, povedomie ale to nestačí, opäť to dokazuje, dokazujú čísla. Ešte pred Nobelovou cenou rímsky ehm, básnik povedal, že dobre, možno, že dúfam že v najlepšie, ale pripravujem sa na to najhoršie. Takže ehm, keby sme žili v takom ideálnom svete, tak by sme nepotrebovali ani len semafóry a zákony o tom, že treba byť priputaný pásom v aute a tak ďalej. Možno, že aj e, že musíte mať helmu, keď sedíte na motorke. A dva roky po smernici súdny dvor e, zasiahol a u, upravil tam tie e, obmedzenia, e, prípad Alasíny. Ak systém má byť účinný, tak to nemôže byť e, iba možnosť, e, Čiže nielen opt-out, ale opt-in. A to povedal súdny dvor. A taktiež upresnili parametre pre účinnú e, mediáciu, e, aby to e, naozaj bolo rýchle a taktiež nenákladné. A potom je tu aj sú tu aj empirické dôkazy o tom, kde mediácia funguje. E, sociálne vedy, to tiež potvrdzujú. V roku 2014 na základe rozsudku súdneho dvora Európsky parlament e, zmenil článok 5 odsek 2 a e, strany, strany sa musia e, stretnúť s mediátorom, taktiež bezplatné postupy a taktiež zľahčené e, pravidla pre opt-out. V roku 2016 mala byť smernica prehodnotená a opäť bol predložený tento návrh Európskeho parlamentu a v roku 2017 e, predsa len rozhodol, že tento článok 5 odsek 2 nezmení, tá smernica ostala nezmenená a tým pádom e, to bolo možno, že na, zá, na e, národných zákonodárcoch. E, mnohí sa snažili e, napríklad v Rumúnsku, Grécku, Belgicku a Francúzsku s tým vysporiadať. E, mohlo to dokonca byť napadnuté z ústavných e, dôvodov, teda opt-in versus opt-out. A e, najvyššie súdy už e, niekedy e, rozhodli. Niekedy dokonca e, boli snahy vytvoriť takýto systém pre mediáciu, ale ne, ne, ne, neprešlo to cez najvyšší súd. No a v konečnom dôsledku ide predsa len európskych občanov a európske podniky. K tejto prezentácii prispeli viacerí tu sú vedené ich mená. Ja sa chcem im všetkým poďakovať. No a všetkým vám želám veľa šťastia, či už sa chcete uchádzať o znovu zvolenie alebo nie. Ehm, v tejto oblasti dúfam sa posunieme ďalej, aj keď to určite nebude ľahká cesta. Ďakujem, pán profesor De Palo. Bolo to presvedčivé vystúpenie z vašej strany. Teraz dáme priestor na otázky, ale možno aj, aj pripomienky možno aj príklady toho, ako mediácia funguje dobre alebo menej dobre v niektorých členských krajinách? I, I don't see, uh, so Maria will... Ja nevidím nikoho, kto by sa hlásilo slovo a preto Mária Áno, ja sa chcem vyjadriť. Vy ste povedali, že zákonodárca európsky zlyhal, ale táto smernica o mediácii naozaj bola veľmi zložitým eh, legislatívnym dokumentom, pretože keď EÚ e, eh, začala s, s, s touto smernicou, začalo to v roku 2000, bolo to veľmi zdlhavé, najskôr e, biela kniha komisie a potom nadobudnutie účinnosti, ak sa nemilím, tak e, to už bol rok 2012. Mediácia vtedy ešte ani vo všetkých členských krajinách neexistovala. Takže Európsky parlament tu nebol jednotný už len kvôli subsidiarite. E, právnym základom je e, vnútorný trh pre túto smernicu, takže išlo o harmonizáciu, ale pritom tá mediácia všade neexistovala, takže to bolo zložité. Ja som to chcela povedať, pretože to vysvetľuje mnohé ťažkosti, ktoré sprevádzali túto smernicu a aj nedostatočnú e, jednotnosť pri jej transpozícii. Um, okay, now it's okay. Fail was intentionally intent- ja som vlastne možno, že e, chcel vás zaujať, e, preto som to tak naformuloval. V Tampere to začalo, e, bolo predložená táto predstava najskôr v 99. Ja som tu bol v roku 2007, rok pred prijatím tejto smernice a ja som začal s mediáciou v 95. A mal som pocit, že ten článok 5 odsek 2 smernice nebude postačovať. Mnohým sa tá myšlienka veľmi páčila mať mediáciu v Európe, ale ja som mal isté pochybnosti. Ehm, možno, že eh, nehovo- niektorí predbiehali. Keď som povedal, že smernica zlyhala, tak som tým myslel, že e, zákonodárca európsky mal asi predstavu, čo by mohlo fungovať a čo nie. E, čiže e, v niektorých krajinách, ako som už povedal, to existovala v niektorých vôbec nie. Vo Francúzsku to majú už od 94. Ehm, závisí to možno, že trošku aj od dopytu. Ale samozrejme ani tento parlament nie je dokonalý ako nikto. Od roku 2008 do roku 2018 eh, eh, komis- parlament si vyžiadal štúdiu v roku 2014, možno, že to bolo prískoro, ale už teraz tu máme tých 10 rokov e, za nami. A ako som už povedal, tá myšlienka vzkrsla v 99. v Tampere. My ale vieme, že to nejde možno, že tak nejde tak o to zmeniť myslenie ľudí, ale mať dobre naformulovanú e, legislatívu. Tam, kde to funguje najlepšie, tam sú možno e, isté také pokusné e, obdobia, e, čiže aj opt-in, aj opt-out. V niektorých e, spolkových krajinách, ako napríklad e, Austrália, tam majú model opt-in, ale iné majú uh, opt-out a uh, môžete sa pozrieť, ako, aký to malo dopad. Takže asi to som tým myslel. Uh, Môžem to na polovi, z polovice zobrať späť, teda, že, uh, sa, že zákonodárca európsky zlyhal. would Like, as, as you made an explanation vy ste vysvetlili aj z hľadiska psychológie občanov, ale možno, že z hľadiska poslancov Európskeho parlamentu. Asi áno. Jeden z vašich kolegov, keď som tu bol pred mnohými rokmi, možno, že nehovoriť o uh, required effort. Ja som navrhol mandatory záväzné, ale nebolo to uh, pochopené. Uh, záväzné nemusí byť nutne zlé. Ide o to, že článok 5 naznačuje že keby to bolo záväzné, tá mediácia, tak to bude zlé. Ale prístup k spravodlivosti nikdy nemôže byť považovaný za zlú myšlienku. Mediácia bola akýmsi tabu a jeden môj holandský kolega hovorí o kmeňoch. Vždycky jeden kmeň za, druhý proti. A ten návrh, ktorý ste videli, je vlastne uplatňovanie v praxi toho, čo kážeme. Teda mm, presadzovať mediáciu. Sú tu aj údaje. Ale ak to bude iba dobrovoľné na základe opt-in, tak to fungovať nebude. Jedine, že by to niekto vedel vyvrátiť. A na druhej strane nemôžete nutiť ľudí sa mimosúdne dohodnúť. Takže niečo medzi tým to musí byť, aby sa ľudia snažili. A potom to budeme sledovať. Donútiť ľudí sa o to aspoň pokúsiť. Samozrejme, má to aj istú cenu. Pozrieme sa na to, ako to funguje po pár rokoch miera úspechu a tak ďalej. Niekedy E, sú to samotní sudcovia, ktorí sú proti, e, napríklad v Argentíne e, boli protesty, ale aj v Taliansku sa našli hlasy proti. Takže áno, určite tam bude istý odpor, aj obavy sa dajú očakávať, ale naozaj sa pozrieť na to, čo sa robí už v niektorých krajinách. To by mohol byť jasný e, znak toho, čo sa dá a čo určite fungovať nebude. Čiže určite odvahu a trošku sa poobzerať a inšpirovať. <laughs> I don't want to transform that in a dialogue, but uh, I suppose I was in, the, in this. Ja som bola uh, na tejto strane stola v roku 2007, ale nechcem z toho robiť dialog. Uh, E, nepovedala by som, e, že tu došlo k zlyhaniu, ale teda e, súhlasím s touto možnou analýzou. A smernica o mediácii nie je na programe. Je, naozaj to je, je predvodnený tým, že je to niečo, čo naozaj dobre nefunguje. Sú tam veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Rozdiely v aplikácii, ktoré ste ukázali vo vašom grafe, ukazujú, že tu nie je žiadna homogénnosť a že sa nám nepodarilo zabezpečiť harmonizáciu alebo rovnakú e, úroveň v oblasti mediácie. Takýto je jednoducho závor, dôsledok, neviem, či s tým súhlasíte budem súhlasiť a budem teraz v rozpore sám so sebou, pretože ten model mediácie, ktorý funguje, e, e, je popísaný e, v smernici grécky, taliansky, turecký to vychádzajú z toho, čo popisuje smernica. Problém je, že táto smernica bola veľmi málo direktívna a teda dala e, zákonodarcom e, príliš veľký priestor. Niektorí, boli, e, niektorí sa príliš obávali, iní boli príliš agresívni, nevždy sa im podarilo nájsť tú zlatú strednú cestu. Bol by som rád, keby tá smernica bola viac viedla zákonodarcov a preto si myslím, že o 10 rokov budeme môcť eh, nazvať zlyhaním. Eh, priniesla výsledky, ale trvalo to rok. Italianský eh, zákon z 2013. roku bol výsledkom viacerých rokov ústavných sporov. Napokon sa podarilo nájsť strednú cestu ak by e, príslušné ustanovenie toho, čo som vám ukázal, bolo e, v smernici jasne spomenuté, tak by e, tu neboli také veľké, hlboké spory v súvislosti s touto s, jej implementáciou a, a určite nie na takej vysokej úrovni, na ústavnej úrovni. Takže záverom je, že myslím, že obaja môžeme súhlasiť. So if there are no other comments... Ak eh, nie sú žiadne ďalšie komentáre, mňa by eh, zaujímalo vypočuť si zo strany členských štátov, ako žijú eh, mediáciu vo svojich krajinách, ale nevidím nikoho, kto by sa prihlásil s takýmto svedectvom, preto navrhujem E, že si urobíme krátku prestavku, keďže sme na konci e, prvej časti. Tá ďalšia sa bude zaoberať e, verejnými a súkromnými projektami v oblasti životného prostredia, príslušnou smernicou. Predsedať tejto časti bude pán Čáky, ktorý, ja ho musím ospravedlniť, on musí hlasovať na výbore. Príde o 10 minút, takže máme krátku prestávku dovtedy. Ďakujem.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 So, uh, ladies and gentlemen, dear friends, I think it's a time now to continue. Vážení kolegovia, budeme teda pokračovať pokračovať v našej schôdzi a chcem tu medzi nami privítať pani Martu Balesteros. Dúfam, že som to dobre vyslovil. Vítajte medzi nami, pani kolegyňa. Teší nás, že ste tu s nami. Eh, pani Balesteros je eh, právna politická konzultantka v kancelárii Milieu Law and Policy Consulting tu v Bruseli a bude hovoriť o transpozícii a implementácii smernice z roku 2014 o hodnotení efektov niektorých e, súkromných a verejných projektov na životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a teraz e, máte čas povedzme, že okolo 20 minút. Nech sa vám páči. Thank you. Uh, thank you for giving me the... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť prísť sem dnes a vyjadriť sa k implementácii uh, smernice o hodnotení dopadov z roku 2014. Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť uh, parlamentom určité kľúčové prvky, E, ktoré prináša táto smernica z roku 2014 a ktorým by bolo dobré venovať pozornosť. Pretože tu treba zvážiť určité kľúčové e, prvky e, do budúcnosti na úrovni národných parlamentov z toho dôvodu, že napriek tomu, že smernica vstúpila do platnosti v roku 2014, musia ju transponovať členské štáty, museli ju teda transponovať členské štáty do roku 2017 do národnej legislatívy. Momentálne komisia sa zaoberá teda tou legislatívou, ktorú jej odkomunikovali členské štáty. A je dôležité, aby Európsky parlament v rámci e, svojej úlohy zabezpečovania implementácie a vymáhania európskej legislatívy a zákonov EÚ e, venoval pozornosť e, tomu, aby tie kľúčové prvky, o ktorých budeme dnes diskutovať, boli správne transponované a implementované v každom členskom štáte. Smernica vyžaduje, aby každých 6 rokov od mája 2017 e, sa e, vlastne e, poskytovali informácie zo strany členských štátov, komisií o implementovaní smernice. To znamená, že členské štáty musia tieto informácie zbierať, pretože ich potrebujú postúpiť komisii, potrebuje postúpiť kvantitatívne údaje o tom, koľko hodnotení dopadov v členských štátoch bolo vykonaných, aké informácie, aké boli náklady ich e, výkonu a či teda toto hodnotenie dopadu e, obsahuje informácie, ktoré e, smernica vyžaduje. A z tohto dôvodu Ak členské štáty majú zbierať tieto údaje, nemôžu čakať 6 rokov na obdobie, kedy majú všetko toto postúpiť komisii. Preto je dôležité, aby Európsky parlament aj národné parlamenty zabezpečili, že členské štáty vyvinú ten správny systém, ktorý zabezpečí zbieranie týchto informácií na pravidelnom základe tak aby e, včas o 6 rokov e, mali tie správne informácie členské štáty, ktoré môžu postúpiť ďalej komisii. Táto smernica je e, starou smernicou, jej história začína v roku 1985 a jej hlavným cieľom bolo zabezpečiť integráciu environmentálnych e, úvah e, do e, rozhodovacieho procesu. Takže keď ide o nejaký súkromný či verejný projekt, predtým, než sa príjme analýza významných dopadov na životné prostredie, musí najprv prebehnúť. O tomto v zásade je tá smernica. Takže e, hlavným e, účelom je tam ochrana životného prostredia, ale v čase, kedy bola prijatá, e, sa najviac zdôrazňovalo, že je treba podčiarknúť, že E, ochrana životného prostredia neznamená e, nevykonávať projekty a nepodporovať teda rozvoj, ale zaoberať sa skôr tým, aký je ich e, dopad, skúmaním ich dopadu na životné prostredie, snažiť sa teda na základe toho vytvoriť základy pre udržateľný rozvoj. Smernica bola pri viacerých príležitostiach pozmenená, aktualizovaná. s cieľom e, zlepšiť ju, adaptovať ju, e, technic- prispôsobiť technickému vývoju. Napríklad, keď sa e, prijala smernica o zachytávaní a ukladaní uhlíka alebo arhusky dohovor. Tam sme sa snažili zaintegrovať vlastne verejnú participáciu do tohto procesu ale e, teda 25 rokov od implementácie tejto smernice sa komisia rozhodla zanalizovať, ako bola implementovaná, no a navrhnúť snažila sa nav- teda e, navrhnúť na základe toho v roku 2011 novú smernicu, ktorá by si kladla za cieľ E, snahu prekonať určité z problémov, ktoré e, sa počas revízie e, identifikovali, ako napríklad snažiť sa znížiť administratívnu záťaž alebo zjednodušiť postupy, ktoré stoja za hodnotením, alebo určité ciele ochrany životného prostredia presadiť, ktoré sa javia teraz e, oveľa e, palčivejšie, než e, ako boli v minulosti, či, či už ide o boj proti klimatickým zmenám alebo ochrana biodiverzity. Takže aké sú hlavné prvky tejto smernice, ktorým by sme sa mali venovať do budúcnosti? V prvom rade musíme si uvedomiť, že toto nie je smernica, ktorá by bola procedurálna. Sú tu tri štádia, screening, kedy treba teda zvážiť e, tento projekt. Je tu potreba rozhodnúť, či e, projekt si vyžaduje e, tento, toto hodnotenie dopadov alebo nie. O tomto je tento screeningový proces a bude to vychádzať z povahy, veľkosti aj miesta projektu. Po prebehnutí screeningu, ak sa rozhodlo, že projekt bude podrobený environmentálnemu hodnoteniu dopadov, tak nastáva fáza, kedy kompetentný orgán definuje, aký obsah a rozsah bude mať toto hodnotenie dopadov. A napokon treťou fázou je prijatie toh, tej správy o hodnotení dopadov so všetkými informáciami, E, obsahu projektu a jeho dopade na životné e, prostredie. Smernica po prvýkrát definuje všetky e, jednotlivé výstupy, ktoré musí obsahovať hodnotenie dopadov, všetky informácie, ktoré developer napríklad musí postúpiť, aby sa hodnotenie dalo správne zrealizovať. Takisto e, sa tam aj presne popisuje, e, čo všetko by malo byť vykonané. E, informácie, ktoré musí developer postúpiť, konzultácia, ktorá musí prebehnúť, prieskumy, výskumy, vyšetrovania zo strany kompetentného orgánu a prijatie teda odôvodnených záverov. Ktoré sú teda kľúčové prvky, ktoré smernica e, prináša? sú tam spomenuté environmentálne faktory, ktoré e, musia byť zanalizované a tieto parametre, e, ktoré budú hodnotené, musia byť zanalizované a zhodnotené e, v súvislosti e, s e, takým základným scenárom. Tento je lepšie definovaný v novej smernici a vlastne ide tu o popísanie obrazu, ako životné prostredie momentálne vyzerá aktuálne a aké sú tam trendy. Na základe teda tejto snímky aktuálneho stavu e, sa hodnotí e, projekt, aby sa zhodnotilo, či e, jeho dopad na životné prostredie je významný alebo nie. A aké e, faktory e, tu treba zanalizovať. E, zoberieme sa zemou, vzduchom, e, vodami. To bolo aj v predchádzajúcej smernici, ale tá nová smernica zavádza potrebu takisto zvážiť aj dopad na životné prostredie, na, na, na klimatické zmeny. A nová smernica popisuje aj, že Dôležité sú tu všetky e, prvky týkajúce sa mitigačných e, faktorov klimatických zmien, inými slovami emisiami, ale aj adaptačnými e, faktormi klimatických zmien. Smernica tiež dôrazňuje potrebu zaoberať sa hodnotením projektu na biodiverzitu, teda hodnotením dopadu projektu na biodiverzitu. Týka sa to habitatu a e, druhov, ktoré sú chránené podľa smernice e, podľa príslušných smerníc a to je dôležité, lebo je to prepojené aj s ďalším e, cieľom smernice, ktorým je snažiť sa zabezpečiť súlad s inými eh, častiami legislatívy. Napríklad eh, eh, ďalšie smernice si vyžadujú vhodné hodnotenie dopadov projektov, ktoré môžu ovplyvniť biodiverzitu a habitat určitých druhov. Takže je trošku zložité, aby developer projektu mal povinnosť eh, vypracovať environmentálne hodnotenie dopadov, ale aj eh, hodnotenie podľa smerníc eh, o prírode. Takže to, čo sa snaží, táto smernica je, snažiť, že sa snaží zosynchronizovať tieto procesy, zefektívniť ich, aby tu bol potrebný len jeden jediný postup, kde by sa zhodnotil dopad tohto projektu na biodiverzitu. Smernica o e, hodnotení dopadov e, je e, obsiahlejšia než tie smernice o prírode. Bude sa zaoberať dopadom na biodiverzitu nie len pokiaľ ide o Mister Natura 2000, ale má širší rozsah. A dôležitým prvkom je zabezpečiť, že vďaka koordinovanému postupu, e, ktorý by bol e, jednotný a by mal jednotný výstup, by sme e, teda sa snažili ošetriť všetko, čo požadujú viaceré smernice. Z tohto pohľadu analýza toho základového scenáru by mala byť viac menej podobná a je dobre popísaná v určitých Eh, vodítkových dokumentoch, ktoré eh, zverejnila komisia o eh, začnení biodiverzity do hodnotenia environmentálnych dopadov, ale takisto je aj v usmerneniach komisie, ktoré táto vyvinula pre implementáciu tejto smernice z roku 2014 o hodnotení environmentálnych dopadov, kde navrhuje určitú metodiku pre definovanie e, takéhoto východiskového e, scenára, čo to, všet, čo to vlastne konkrétne je. Ďalšie e, prvky, ktoré smernica vyžaduje, tým je popísať v správe dopad projektu na životné prostredie z kumulatívneho pohľadu. Inými slovami, v predchádzajúcich verziách e, smernice jeden z hlavných e, problémov, e, ktorý bol identifikovaný, bol, že veľa projektov bolo rozčlenených na malé kúsky, tak aby sa zabránilo, že celkový projekt bude podrobený hodnoteniu dopadov. Takže sa vlastne takto umelo zmenšil rozsah projektu, aby e, tu bola možnosť vyhnúť sa vykonaniu e, hodnoteniu environmentálnych dopadov. Tento problém bol predmetom mnohých petícií, mnohých e, sťažností sporov a e, máme aj veľa rozsudkov e, súdneho dvoru v tejto súvislosti, kedy súdny dvor e, zdôrazňoval, že malo dôjsť k analýze dopadov všetkých projektov existujúcich v danej oblasti, aj v susedstve, ktoré by mali dopad na danú oblasť kumulatívne ale nielen teda tie eh, ak, aktuálne, ale aj budúce. V tejto súvislosti sme prednedávno mali v Taliansku jeden eh, príklad, kedy súdny dvor trval na tom, že nielen eh, teda existujúcich projektov sa to týka, ale aj budúcich prác. Z tohto pohľadu teda smernica objasňuje potrebu analyzovať kumulatívne efekty všetkých projektov E, ktoré sú relevantné pre danú oblasť. Takisto treba rozmýšľať do budúcna nad ďalším prvkom a to je skutočnosť, že, že smernica si vyžaduje aj opis všetkých e, rozumných alternatív, ktoré boli vyhodnotené. A nielen alternatív samotných, ale aj dôvodov, prečo jedna z možností bola zvolená a takisto aj porovnanie dôsledkov jednotlivých možností na životné prostredie. Ďalší problém, ktorý bol identifikovaný, problémy v rámci revízie e, smernice, e, bola skutočnosť, že ako náhle rozhodnutie príslušného orgánu udeliť alebo zamietnúť e, súhlas s rozvojom teda proste v tomto rozhodnutí bude opis opatrení, ktoré je potrebné, aby ten developer e, prijal, ak e, má nejakým spôsobom predchádzať alebo vynahradiť e, nejakým pozitívnym spôsobom tie dopady na životné prostredie. A nebol tam monitorovací mechanizmus, ktorý by nejako jasne vysvetlil, ako to presne prebieha a či developer je v súlade s tými opatreniami, ktoré sú v rozhodnutí uvedené. V tejto smernici je povinnosť určiť monitorovacie opatrenia, ktoré obsahujú aj špecifický postup pre monitoring, ktorý treba v rozhodnutí uviesť, parametre, na základe ktorých dopad projektu bude monitorovaný a dĺžka monitorovacích opatrení. Toto je veľmi dôležitý prvok e, tejto smernice, ktorý zabezpečí, že efektívnosť e, z tejto smernice bude dosiahnutá. Ďalší prvok, ktorý je veľmi dôležitý, teda pokiaľ ide podobu štúdiu a túto smernicu, je otázka verejnej účasti. Smernica posilňuje potrebu verejnej účasti a hovorí o efektívnej účasti vyžaduje si, aby pred tým, ako sú hlas e, s tým e, vývoj, s tým developmentom prebehne, je informácia poskytnutá, aby bola poskytnutá teda verejnosti. A smernica tu hovorí o všetkých informáciách, ktoré musia byť poskytnuté verejnosti, aby táto verejnosť mohla nejakým spôsobom odkomunikovať svoje obavy, svoje reakcie na daný projekt a takisto sa vyžaduje, aby táto informácia alebo tieto informácie boli poskytnuté elektronicky. To znamená, že aj na web stránke príslušného orgánu, ktorý príjme dané rozhodnutie. Okrem toho smernica vyžaduje, aby e, informácie boli zverejnené po tom, čo rozhodnutie bolo prijaté. To znamená, že rozhodnutie musí byť zverejnené vrátane výsledkov konzultácie toho, akým spôsobom informácie alebo reakcie zo strany verejnosti a výsledky konzultácie verejnosti a informácie, ktoré boli počas toho procesu e, získané, ako tieto boli zohľadnené. Je to dôležité, pretože súdny dvor vyžadoval, aby táto informácia, alebo tieto informácie boli poskytnuté, ale iba na základe žiadosti občana alebo osoby, ktorá bude mať o tú tému záujem. A smernica ide ďalej a vyžaduje si, aby tieto informácie boli automaticky poskytnuté bez toho, aby sa na niekoho čakalo, že si ich musí vyžiadať. pokiaľ ide o implementáciu, respektíve transpozíciu e, smernice, kde sa nachádzame. V maji 2017 členské štáty e, mali e, tie e, dokumenty, ktoré transponujú smernicu, e, teda tieto dokumenty mali vstúpiť do platnosti. Čo teraz vieme, je, že v rámci teda verejne prístupnej informácií si vieme povedať, že komisia započala e, tzv. infringement postupy, e, kvôli neskorej e, transpozícii, neskorej komunikácii transpozície e, tejto smernice voči 20, 21 e, členským štátom z 28. Vzhľadom k dopadu článku 263 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý umožňuje definovať sankcie finančné sankcie zo strany e, súdu aj bez e, toho, aby bol e, rozsudok nevyhnutý, tak vieme, že hoci je neskoro, tak členské štáty komunikujú o legislatíve a komisia v tejto chvíli vyhodnocuje správnu transpozíciu smernice a čiastočne to robí tá spoločnosť, v ktorej pracujem ja. Dopadová štúdia, teda smernica dopadových štúdiách, vstúpila do platnosti v roku 2014 a od roku 2017 eh, máme jej reálny dopad, teda od momentu, kedy národné predpisy boli prijaté. A vieme z verejného hodnotenia informácií, že eh, legislatíva, ktorú niektoré členské štáty budú prijímať, teda už vieme, aké, aká legislatíva to bude, máme dobré postupy z krajín, ako napríklad Irsko, kde legislatíva alebo niektoré informácie o tom predpise o transpozícii do legislatívy, tie boli zverejnené a boli aj predmetom konzultácie. Okrem toho, napríklad vo Francúzsku bol Francú, bola francúzska štátna rada, ktorá e, povedala, že ten postup e, transpozície nie je v súlade so samotnou smernicou, napríklad neboli tam poskytnuté informácie, nebola žiadna transpozícia povinnosti e, vyhnúť sa konfliktu záujmov medzi príslušnými orgánmi, ktoré príjmajú rozhodnutie o projekte a tým, kedy, prísluš... tým, kedy teda e, ten príslušný orgán je aj vlastne developerom konkrétneho projektu. Takže toto je tiež taká otázka, ktorá e, spôsobovala isté problémy, pokiaľ ide o implementáciu predchádzajúcej verzie smernice a e, v súčasnosti je to riešené v rámci novej smernice. Takže je dôležité to, že Európsky parlament a národné parlamenty sa musia uistiť, že tieto prvky budú v legislatíve národnej úrovni primerane riešené. Pokiaľ ide o implementáciu, táto smernica, pokiaľ ide o teda tento, tento predpis, boli tu viaceré sťažnosti, viaceré petície, máme tu nejaké čísla, 12% prípadov infringementu, sa dá, ktoré sa týkajú environmentálneho práva sa týkajú práve tejto smernice. A potom 70 z 300 nových sťažností. Máme bohužiaľ také problémy. Eh, všetky tlmočnícke kabiny so zvukovou kvalitou. Eh, sú tam nejaké technické problémy. Uvidíme, ako teda táto smernica bude implementovaná, pretože sme momentálne ešte v takej skorej fáze, ale vieme, že sú niektoré prvky, ktoré by mohli byť problematické. Napríklad koncept e, významnosti, čo znamená, že nejaký e, projekt má významný dopad na životné prostredie. Smernica toto nedefinuje. Ale v tomto usmernení sa komisia snaží poskytnúť nejaké informácie členským štátom, pokiaľ ide o to, čo to znamená čo to znamená z hľadiska toho základného scenára a čo to znamená z hľadiska metodiky hodnotiť, čo to znamená hodnotiť to, či dopad je významný alebo nie je významný. Z tohto hľadiska sa navrhuje, navrhuje metodika, napríklad je tam projekt, ktorý sa volá Imperia a ten navrhuje takú metodiku, ktorá je jednoduchá a všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pre sú tam uvedené. Um, we just would like to insist on the members of the European Parliament and the national parliaments to Um, ensure that implementation of the directive is properly monitored. Uh, pokiaľ je zabezpečenie toho, že smernica je pre, uh, dobre monitorovaná, je implementácia, tie prvky, ktoré sme dnes spomínali, tie sú uh, dobre transponované, dobre implementované. Ak sú nejaké pripomienky, nech sa páči. Thank you. Thank you very much indeed. It was very, very nice and very professional analysis. Ďakujeme za túto analýzu a vyzerá to teda, že sú tam vážne problémy, pokiaľ ide o túto záležitosť. Je to proste výzva aj pre ďalšie členské štáty. Keďže tých infringementov je toľko proti rôznym členským štátom. a myslím, že to bude dobre nejakým spôsobom e, tento signál vyslať. Ďakujem za tie odporúčania. Dámy a páni, teraz otvorím diskusiu, ak sú nejaké otázky. E, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Pán David Lowe sa hlási. Bývalý predseda výboru PTEP. E nech sa páči. Thank you very much, Chairman. And uh, thank you for allowing me the right to speak, which I realize is not uh, a regular right, which is... Ďakujem pekne. Som rád, že môžem vystúpiť uh, a chcel by som povedať k tomu pár uh, vecí, k tejto konkrétnej smernici a k, k pozmeneniu tejto smernice. Pokiaľ ide revíziu uh, pôvodnej smernice IAA, tak e, táto zmena bola výsledkom e, tých e, práve petícií, ktoré členské štáty, alebo ľudia z členských štátov dávali sem na výbor pety a teda z toho vyplýva tá hlavná motivácia vôbec tejto samotnej revízie. A to, čo povedal pani Balesteros, ona veľmi správne spomínala tie faktické informácie, ktoré si vyžadoval výbor PETIA, to nám umožnilo posilniť naše požiadavky, pokiaľ ide o revíziu. A pán Chuntis bol spravodajcom stanoviska a spomínal, spomínal tie veľké rozdiely, ktoré existujú alebo existovali v prípade tej prechádzajúcej smernice a myslím, že za účelmi tohto semináru, keďže sa venujeme tomu, aby parlament E, mal lepšie práva, tak nie je to iba náhoda, že táto konkrétna európska smernica bola vybratá, lebo ukazuje lepšie ako niektoré iné, že akým spôsobom Európsky parlament e, reflektuje aj názory európskych občanov, ako môže spolupracovať e, s komisiou počas celého legislatívneho procesu, pokiaľ ide o revíziu. Ako povedali predrečníci, sú tu viaceré problémy, ktoré e, vznikli a myslím si, že to, čo je pre mňa najviac e, relevantné, len skutočnosť, že tak dlho trvá, kým sa priniesie implementácia revidovanej smernice, ktorá už bola schválená pred viac ako dvoma rokmi. A teda počet e, týchto prípadov infringementu, prípadne transpozície členských štátov, tomu teda to odzrkadluje. Aj tu je tá neochota členských štátov konať, aspoň dnes, takým spôsobom, aby sa implementovala smernica nielen v mene občanov a tých miestnych, orgán, tých miestnych komunít, ktoré sú možno zasiahnuté tým e, dopadom niektorých projektov na životné prostredie. Ale sú tu konkrétne príklady, napríklad vo Francúzsku. Máme tam región, kde E, výbor rozhodol a potom aj parlament s tým súhlasil, že došlo k infringementu, k nedodržaniu nielen smernice, smernice EIA, ale aj smernice o vtákoch, smernice o habitatoch a napriek tomu tento projekt, ktorý už 20 rokov vlastne existuje, naďalej ho francúzske orgány vykonávajú napriek tomu, že nedodržiavajú a je to teraz zjavné aj z toho stanovisko výboru PETI, tieto predpisy, takže bolo by veľmi užitočné, aby národné parlamenty, keď takéto otázky sa spomínajú, keď sa s tým obracajú ľudia, na nich, keď Európsky parlament to identifikuje, aby teda s nami spolupracovali a aby vyriešili niektoré tieto veľmi závažné e, problémy. Pretože pokiaľ ide o smernicu EIA, častokrát sťažnosť je taká, že dosť e, teda tá stiažnosť sa týka veľkých projektov, kde je veľa peňazí, veľké záujmy, veľa stávania a častokrát títo ľudia majú reálnu schopnosť a možnosť aj tie financie, tie zdroje na to, aby tieto projekty pokračovali aj po tom, čo tie aktivistické organizácie, občianske organizácie, ktoré proti tomu protestujú, sa už vlastne vzdali. E, takže treba o tom hovoriť, treba, aby sa ľudia uvedomovali a treba aj lepšie príjmanie rozhodnutí zo strany členských štátov, pokiaľ ide o to, kedy oni naozaj konajú, obhajujú práva európskych občanov a obhajujú práva oblasti životného prostredia alebo biodiverzity. Tie ciele, ktoré sú uvedené napríklad smernici o habitatoch, o vtákoch a tak ďalej, tieto musia byť dobre implementované. Aby sa to mohlo stať, Európska komisia musí byť militantnejšia, pokiaľ ide o to, akým spôsobom členské štáty e, povedzme, rieši a prípadne aj na tom súdnom dvore, pretože iba komisia môže započať tieto e, infringementy, parlament toto právo nemá e, a teda veľká časť odpovednosti je aj na komisii, na konkrétnom komisárovi, pokiaľ ide o implementáciu. Ale lepšie by bolo, keby spolu, oni spolupracovali s členskými štátmi, s parlamentmi členských štátov, aby bolo jasné, že keď je eh, takáto veľká snaha zo strany občanov, zo strany inštitúcií prebehne, pokiaľ ide o revíziu alebo novelizáciu európskej legislatívy, aby naozaj eh, sa to aj v praxi robilo. Thank you very much. And now who will be the next speaker with some... Kto chce ďalej vystúpiť, kto sa hlási? Nech sa páči. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Ďakujem pekne. Mal by som otázku, pokiaľ ide o konflikt záujmov. Akým spôsobom toto riešite v smernici? Alebo riešime? My súhlasíme s tou prezentáciou aj eh, s pánom Lovom, ktorý povedal, že väčšina stiažností národnej úrovni sa eh, vlastne týka práve tejto smernice a myslím, že to smernica je extrémne dôležitá pretože umožňuje občanom riešiť e, nejakú nápravu, získať nápravu, dosiahnuť nápravu na európskej úrovni v prípade takej veci, ktorá inak by bola čisto, čisto národnou právomocou, čiže napríklad tieto e, povolenia. A mnohí ľudia sú frustrovaní, keď e, národné orgány dávajú takéto povolenia, najmä pre tie obrovské projekty a vyplývajú z toho environmentálne obavy pre ľudí, ktorí tam žijú. A keďže e, tie udelovanie takýchto povolení, to väčšinou národná právomoc, to znamená, že táto smernica je jediným prepojením, ktoré majú naši občania, ak chcú mať iné riešenie mimo národného fóra. Čiže práve preto táto smernica je veľmi dôležitá pre občanov. Ale a Teraz prichádzam teda k mojej otázke. Častokrát e, zistujeme, že na národnej úrovni tieto EIA sú financované zo strany toho developera, samotného developera a teda je tam istý konflikt záujmov, pokiaľ ide o prípravu a aj uzavretie samotného EIA. To, čo by malo byť e, hodnotenie, ktoré nestranne a profesionálne rieši environmentálny dopad napríklad veľkého projektu alebo takého megaprojektu. Častokrát potom sa v záveroch z tohto stane vlastne také odôvodnenie, prečo tento megaprojekt má byť zrealizovaný. Čiže ako vidíte, niekedy tieto megaprojekty e, máme, kde povolenia E, dostanete na to, aby sa tam stávalo na e, vlastne nedotknutej e, pôde a IAE vám povie, že to je pre životné prostredie veľmi dobré, ale najlepšia vec v dejinách životného prostredia, čo samozrejme nedáva žiaden zmysel. A častokrát dôvod je ten, že IAA, samotné IAA financuje ten developer a teda ten konflikt zájmov je tam inherentne obsiahnutý. Takže to sa pýtam moja otázka, do akej miery tento problém konfliktu záujmov je riešený v revidovanej smernici, pretože toto naozaj je veľký reálny problém, pokiaľ ide o správnu implementáciu. Ak chceme teda pod správnou implementáciou e, rozumieť e, skutočné obavy e, o životné prostredie a občanov, ktorým na tom záleží. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme to bol pán Busutil z Malty. Ďakujeme za vaše slova. Ešte nejaká otázka, pripomienka? Nech sa páči. Ja som z talianského parlamentu, takže Obraciam sa tu na pani spravodajkyňu. Tá definícia environmentálneho dopadu myslím, že je potrebné naozaj mať jasno v tom, čo tento pojem pokrýva. Hovoríme o integrovanom vyhodnotení e, projektu, čiže environmentálny dopad, ale aj zohľadnenie dlhodobých e, sociálnych, hospodárskych dopadov. Tu totiž to môže byť istý konflikt, keď to e, e, environmentálne vyhodnotenie je úplne odpojené od nejakého celkového vyhodnotenia, ktoré by zohľadňovalo regionálny, miestny rozvoj. To všetko môže byť spojené s príchodom nejakého nového podniku. Potom spôsob, ako e, jednotlivé vrstvy samozprávy sú zohľadnené v smernici, e, hlavne pokiaľ ide o zaručenie kontroly a monitorovanie e, pôsobnosti nejakého podniku. Opäť dlhodobo. To bola pani Rosiny z talianského parlamentu. Ďakujeme za vaše slova. Ešte nejaké otázky, pripomienky? pani spravodajkyňa Balesteros. Tá posledná otázka bola veľmi zaujímavá. Ďakujem. Je, to nový, je tu nový článok, článok 9, malé A v smernici. A v jedeno, v, za normálneho predpokladu developer musí poskytnúť informácie a vyhodnotenie v zmysle smernice. Potom to posúdia príslušné orgány, zanalýzujú to a potom... Ale to je samostatné štádium. Potom na základe tej analýzy sa rozhodne. Keď developer sa kryje s príslušným orgánom, tak vtedy je to problém. A na to sa viackrát poukázalo. Je to predmetom viacerých sporov. Aj petícií. Čiže v tomto článku sa hovorí, že keď príslušný orgán je aj developer, tak členská krajina sa má e, ubezpečiť, že sa to, tá organizácia sa musí e, odlúčiť lebo sú tu konfliktné funkcie. Ak rozhodnúť má príslušný orgán, tak ten príslušný orgán nemôže byť totožný s developerom. Musí tu byť odluka. Je to tak zakotvené v smernici. Developer musí vypracovať to posúdenie environmentálneho dopadu. Členská krajina sa musí uistiť, že tu bude táto odluka funkcií aj vo svetle toho vyhodnotenia. To tam je a tak to musí byť aj transponované do vnútroštátnej legislatívy a naviac funkcia a implementácia na úrovni správy. Dúfam, že to bolo jasné. Potom druhá Otázka mm, od talianskej poslankyne. Čas mi unikla. Snažila som sa nastaviť si správny kanál e, pre pretlmočenie. Rôzne úrovne e, správy a teda na ktorej úrovni sa rozhoduje. Neviem, možno, že by bolo lepšie zopakovať tú otázku. Prvá Áno, to bola časť mojej otázky. A mm, ja som sa pýtala na definíciu integrovanejšieho environmentálneho hodnotenia dopadu zohľadniť aj dlhodobejší socioekonomický rozvoj danej oblasti, pretože väčšina konfliktov pramení práve tu bije sa to častokrát s udržateľným rozvojom nejakého, eh, nejakej oblasti. A myslím, že áno, tie rôzne úrovne správy, eh, nakoľko sú zapojené do kontroly a monitorovania v zmysle smernice, to ste pochopili správne. Základným cieľom smernice je dobre zohľadniť environmentálne aspekty do rozhodovania. Áno, má to podporovať udržateľný rozvoj, takže ak sa zohľadnia sociohospodárske rozmery, tak mm, sa tak robí v rovnakej miere ako pri tých environmentálnych aspektoch. Cieľom smernice ale je ochrana životného prostredia. V článku 5 a v článku 8 malé a je jasne povedané, ako má vyzerať rozhodnutie o povolení alebo o zamietnutí. Musí to byť zdôvodnené rozhodnutie, tak v prípade súhlasu ako aj zamietnutia. Čiže rôzne environmentálne faktory, ktoré boli predmetom posúdenia, hodnotenia environmentálneho dopadu a dôvody, prečo boli nejaké rozhodnutia prijaté, alternatívy, monitorovacie opatrenia. A všetko to musí byť verejné, tak aby to mohlo všetci ľudia aj pochopiť. Prečo sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo? To musí byť jasné všetkým. Tento článok 8a je nový a ak to bude dobre fungovať v praxi, ak sa to bude dobre uplatňovať, tak by to malo poskytnúť zábezpeky pre udržateľnejší rozvoj. A smernica by mala teda toto zaručiť, aby sa environmentálne aspekty zohľadňovali v rovnakej miere ako tie sociohospodárske. No a čo sa týka správy, väčšina projektov, a to je pravda, sa e, realizujú na miestnej úrovni, teda potom o tom rozhoduje samozpráva. Už som poukázala na ten prípadný konflikt záujmov medzi developerom a príslušným orgánom, ale má sa poskytovať viac informácií verejnosti ešte pred samotným rozhodnutí. E, to je obsiahnuté v tejto smernici a tá, smer, tá pardon, tie informácie musia byť uvedené aj na webovej stránke príslušného samozprávneho orgánu, ale aj na národnej úrovni. E, to by malo zvýšiť e, mieru informovanosti a aj zlepšiť koordináciu. Je tu povinnosť poskytovať informácie, údaje e, aj komisii <clears throat> každé, každých 6 rokov formou správy. To znamená, že členská krajina musí zbierať tieto informácie na miestnej úrovni, regionálnej, aby ich potom mohla celonárodne postúpiť komisii. To sa týka všetkých členských krajín. Ale neuvádza sa, ako sa majú takéto údaje, informácie zbierať. To si upravia jednotlivé krajiny, ale jednoducho je tu takáto povinnosť každých 6 rokov podať správu komisii. Ja si myslím, že by to malo zlepšiť správu aj na národnej úrovni. Jednoducho tých informácií bude treba oveľa viac. Dôležité je, že sa to diať bude a že o 6 rokov nebudeme v situácii, kedy by členské krajiny povedali, že informácie nemajú, pretože ten zber je príliš komplikovaný na miestnej e, úrovni. E, je to tak v prípade niektorých iných smerníc. E, environmentálna zodpovednosť. Napríklad tam hovoria, že tie informácie nemajú, lebo sa to ťažko e, zhromažďuje, ale tuto jednoducho tá povinnosť je. Komisia, potom aj Európsky parlament budú mať možnosť monitorovať uplatňovanie tejto e, prijatej e, legislatíve, ktorá aj je už v platnosti a uplatňuje sa. Ďakujem. Zdá sa, že už nie sú nejaké doplňujúce otázky. Teraz e, uvediem ďalších rečníkov. Pani Sara Drake. Na kardivskej e, právnej e, škole a pre politické vedy prednáša, čiže transpozícia a uplatňovanie nariadenia z roku 2004 o právach e, cestujúcich leteckej dopravy. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítam všetkých prítomných. Som Sara Drake. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť a hovoriť o tejto smernici o právach leteckých pasažierov a zameriem sa na transpozíciu nariadenia a uplatňovanie v dvoch častiach. E, najskôr rozsah a cieľ nariadenia, mm, možno že nedostatky a súčasný stav a potom 5 oblastí, kde by sa to podľa mňa malo zlepšiť a navrhnem aj odporúčania pre vnútroštátne parlamenty, ako aj pre parlament európsky a možno aj pre iné inštitúcie. Na začiatok prezentácie chcem povedať, že vychádzame z najnovších údajov aj ex post e, vyhodnotenia e, nariadenia. Európska komisia, nezávislí experti to vypracovali a nedávno aj Európsky dvor auditorov. E, áno, ten zber údajov ešte nie je dokonalý, takže nie je ľahké mať úplný obraz o súčasnom stave uplatňovania tohto nariadenia. <clears throat> A možno, že by bolo dobre vedieť aj, aké poznatky má váš výbor pre petície, aké ťažkosti majú európsky občania vo vzťahu s, touto nariad- s týmto nariadením. Je to jeden z najúplnejších systémov vo svete, pretože EÚ dáva priamo uplatniteľné práva cestujúcim a môžu sa obrátiť na vnútroštátne súdy v prípade porešení. A tieto politiky majú za cieľ zlepšiť život e, priamo život občanov, rovnako ako je to pri roamingu alebo ochrane osobných e, údajov. Čiže vysoká miera ochrany spotrebiteľov v EÚ, právo na pomoc, na kompenzáciu, ak e, sa naruší nejaká cesta lietadlom, Um, omeškanie, zrušenie a tak ďalej. A taktiež potreba poskytnúť informácie zo strany aeroliniek, e, s výnimkou, výnimkou sú iba výnimočné okolnosti alebo force majeure, teda že sa tomu narušeniu cesty nedalo vyhnúť napriek všetkým opatreniam. A e, potom vieme, ako, je to, ako to dopadlo pri napríklad e, výbuchu sopky alebo ťažkým e, snežným búrkam. Tu naozaj e, cestujúci mali problém sa dovolať svojich práv a e, dosiahnuť aj konkrétnu nápravu. E, nebola dostatočná spolupráca zo strany aeroliniek. E, nedostatočná mm, vymožiteľnosť e, ich práv na vnútroštátnej úrovni. Niekedy e, sa obracajú na agentúry, ktoré sa špecializujú na e, uplatňovanie takých práv, presadzovanie týchto práv a snažia sa takto dopracovať k odškodneniu. Ehm, členské krajiny majú vytvoriť vnútroštátne orgány, ktoré by riešili takéto e, sťažnosti. Potom e, tu majú byť aj dostatočné odradzujúce a proporčné e, opatrenia. Čiže to všetko má zlepšiť uplatniteľnosť na vnútroštátnej úrovni a potom alternatívne riešenie sporov, to je určite vývoj, ktorý je potešiteľný. V Spojenom kráľovstve, kráľovstve v roku 2016 až 17 75 stiažností na dva e, vnútroštátne orgány, ktoré riešia takéto stiažnosti, jednoducho dopadlo k spokojnosti cestujúcich. A potom je tu aj správa z novembra tohto roku Európskeho dvora auditorov a hovorí, že ten systém je dobre navrhnutý, ale vyžaduje si to ešte stále veľké úsilie zo strany cestujúcich, aby sa dovolali svojich práv. E, vo väčšine desiatich členských krajín, kde e, sa uskutočnila táto e, štúdia, jednoducho vzrástol počet stiažností medzi rokmi 2015 až 2017. Väčšinou je tu nedostatočné odškodnenie za omeškaný e, alebo zrušený let okrem iného. <clears throat> Takže malo by sa prehodnotiť toto nariadenie 261 z roku 2004, odstrániť nedostatky, e, hlavné nedostatky. A treba tu zjednotiť e, uplatňovanie v EÚ a urobiť všetko preto, aby cestujúci mali e, motiváciu sa dovolávať svojich práv. Potom je tu aj e, Brexit. Možno, že to trošku stiaží celý tento legislatívny proces. E, bude to každopádne trvať dlho, pretože v roku 2018 výrazne vzrástel počet omeškaných letov, či už kvôli štrajkom alebo počasiu, čiže e, boli vážne narušené práva cestujúcich e, a predstavuje to aj veľké náklady pre aerolinky v júli 2018 sa štyri hlavné e, letecké spoločnosti stiažovali na komisii, že kvôli štrajkom vo Francúzsku oni mali obmedzené ich právo na slobodný pohyb. Takže Naviac eh, letecká doprava má rásť eh, ročne o 5 do roku 2030, takže už teraz sú tu pochybnosti o dostatočných kapacitách trhu a preto je ohrozené eh, uplatňovanie práv zo strany cestujúcich. As well as the other EU institutions, a treba poznamenať, že ak nie je nejaká legislatívna e, reforma k e, e, dispozícii, Treba, sme, by sme sa sústredili na 5 oblastí, uvedomeno, uvedomenosť pasažierov, právna istota, reži, národné režimy vymáhania, individuálne možnosti a regulačné e, záťaže na aerolínie. Takže e, úspech, e, ako to všetko má byť úspešné, pasažieri si musia uvedomovať, aké sú ich pravidlá. To sa neustále zdôrazňuje, aj komisia to spomenula vo svojom úvode dnes. Dôležité je to aj e, vo svetle blížiacich sa eurovolieb v roku 2019. E, vyžaduje sa e, už v tejto legislatíve, aby boli pasažieri informovaní, avšak aj vo svojom rozsudku súdny dvor hovorí, že miera informovanosti občanov je stále nízka. Približne 39 tých, ktorých sa pýtali, povedali, že nie sú dostatočne upovedomení o svojich právach. A štúdia takisto hovorí o tom, že e, ich vedomosti nie sú vždy presné. Navrhujem, aby národné parlamenty zabezpečili, že e, národné orgány vymáhania budú monitorovať túto e, informačnú povinnosť a budú príjmať eh, kroky na jej eh, zvyšovanie. Eh, správa dvoru auditorov hovorí o tom, že komisia v tejto oblasti prijala kroky, ale online usmernenia jasne nepopisujú, čo by mali cestujúci robiť, ak teda majú pocit, že môžu podať stiažnosť. Prejdeme teraz k oblasti právnej istoty. Právny rámec e, e, obsahuje už problémy, určité šedé zóny, ktoré sa môžu širšie či užšie interpretovať, e, ako napríklad výnimočné okolnosti. Preto aj napriek súdnym rozsudkom eh, vedie táto legislatívna úprava k eh, mnohým eh, sťažnostiam a nedostatkom. Legislatíva je vysoko komplexná, môže byť ťažké pre všetky zainteresované strany správne vnímať svoje práva. Je treba teraz lepšiť právnu istotu. Národné eh, parlamenty by mali zabezpečovať eh, eh, hlavne zvyšovanie povedomia cestujúcich. Napríklad, keď v júli 2018 sa zverejnili tlačové správy v US, v, vo Veľkej Británii v dôsledku um, štrajkov Ryanairu. Ehm, situáciu to pozitívne ovplyvnilo. Takisto e, sa treba e, zaoberať e, vymáhaním na národnej úrovni. A to, tu je tiež priestor, kde by mohli byť nápomocné národné parlamenty, ale aj teda inštitúcie Európskej únie. Tretím aspektom e, sú národné e e režimy vymáhania. Toto je veľká slabá stránka v oblasti implementácie a aplikácie tohto nariadenia. Nariadenie tu ponecháva veľkú voľnosť členským štátom, čo viedlo eh, k veľkým odlišnostiam v oblasti vymáhania, ale do veľkej miery mnohé z tých národných eh, režimov sú príliš eh, slabé na to, aby detekovali nevhodné uplatňovanie zo strany aerolínií Eh, chyba tu technická aj eh, operatívna eh, expertíza na hodnotenie jednotlivých výnimok, na výnimoč- hodnotenie výnimočných okolností. Správa komisie z roku 2014 hovorí o tom, že v niektorých členských štátoch maximálna sankcia pre incident predstavuje menej než tisíc eur. Sankčná politika nie je dostatočne proaktívna, nie všetky porušenia sú sankcionované a e, správa e, komisie hovorí o tom, že národné orgány e, nesankcionujú rutinne, vzťahuje sa sankcia len na 1-2 prípadov Um, argumentuje sa tým, že požiadavky v e, tejto oblasti e, sú veľmi vysoké. Často by tu bolo treba ísť e, trestnú právnou cestou, nie správnou cestou. Na to by bolo možné udeliť sankcie. Je veľmi ťažké ísť cestou vlastne individuálnych odvolaní a nápravných prostriedkov Takisto eh, interpretácia nariadenia eh, národnými eh, orgánmi pre vymáhanie práve, pokiaľ ide o výnimky z výnimočných okolností, tu sú veľké rozdiely. Takže toto by mohla byť oblasť, kde by mohli zohrávať významnú úlohu národné parlamenty, tu by mohli pomôcť zlepšiť prostredie Musí to byť dostatočný e, odradzujúci efekt pre aerolínie, aby e, vlastne pre ne bolo nákladovo efektívnejšie e, vlastne dodržiavať pravidlá. Momentálne je to naopak, uvedomujú si, že nie všetci cestujúci budú poznať a uplatňovať svoje práva. Eh, pokiaľ ide o teda eh, vymáhanie, hovorí sa tu o responsívnej eh, legislatíve. V tejto súvislosti sa hovorí o viacerých stupňoch. Národné orgány by Um, postupovali, um, mali postupovať tak, aby uh, postupne uh, vlastne odrádzali a uh, postupne by sa zapájali vyššie a vyššie úrovne, ktoré by boli odrádzujúcejšie. Takže hovorí sa napríklad v Holandsku o takom rebríku intervencií, ktoré sú vlastne odstupňované v svojej sile alebo sa isto hovorí aj o pyramíde, e, vymáhanie, ktoré ja presnejšie popisuje, ako by to mohlo fungovať. Napríklad pokiaľ ide o odporúčania, národné parlamenty by mohli zohľávať významnú e, úlohu pri zabezpečovaní, aby národné politiky aj e, národné legislatívne rámce boli v súlade s touto teóriou responsívnej legislatívy Chcela by som prejsť teraz štvrtej oblasti, ktorá si vyžaduje pozornosť e, dôležitou vlastnosťou efektívneho režimu, kde e, v prípade porušenia práv sa občanom dostane ľahko nápravy. Tu treba povedať, že tu došlo k e, veľkým zlepšeniam, napríklad pokiaľ ide o ADR ale napriek tomu sú tu ešte stále bariéry, je viacero možností momentálne pre cestujúcich, ktorí žiadajú e, nápravu, ale už aj táto rozmanitosť môže e, viesť e, k chaosu. Treba viac informovať o jednotlivých možnostiach, o ich prínosoch, negatívach a treba informovať o ADR, keďže je to jednoduché, rýchle a nízko nákladné riešenie. V roku 2017 eh, komisia zjednodušila vytvorenie celoeurópskej eh, siete eh, ADR, ktorých súčasťou je TravelNet, kde je teda fórum pre výmenu najlepších postupov a skúseností. má tiež vlastne možnosť zbierať štatistické údaje z členských štátov. Cestujúci majú e, možnosť e, takisto aj e, svoj prípad predstaviť svojmu národnému súdu, ale postupy sú tu nákladné a pomalé. Sú to možnosti kolektívnych stiažností, ale e, tuto e, pravdepodobne e, budú proti tomuto silne protestovať aerolínie. Bude si to vyžadovať aj takáto možnosť súčinnosť európskych inštitúcií, vrátanie Európskeho parlamentu. Treba zabezpečiť, aby platenie kompenzácií bolo automatickejšie. Ja Ryanair v januári 2018 povedal, že sa bude touto témou zaoberať, čo by znížilo administratívnu záťaž pre aj letecké spoločnosti, aj e, e, pasažierov. E, dvor auditorov hovoril práve o takejto možnosti automatických platieb v prípade vzniku nároku prednedávnom eh, sa začala kampáň, ktorá eh, za toto bojuje, získala 100 tisíc eh, podpisov. Ak prejdeme k poslednej oblasti, ktorej sa treba venovať, Eh, riešenie regulačnej záťaže na aerolínie. Je jasné, že aerolínie eh, budú eh, naďalej sa snažiť o dolávať uplatňovaniu tohto nariadenia tam, kde nebolo v ich silách ovplyvniť nedostatok, ktorému došlo Takže napríklad v dôsledku štrajkov letových kontrolorov E, pokiaľ e, nedôjde k legislatívnym zmenám, národné parlamenty by mali zabezpečiť, aby e, sa ošetrovali takéto nedostatky, napríklad na úrovni letovej kontroly a je teda možné, aby aerolínie žiadali náhradu od tretich strán. Doteraz sa niekedy hovorilo, že toto nie je možné. Je viacero eh, faktorov, ktoré podrývajú vysokú úroveň eh, ochrany spotrebiteľov, ktorú by eh, európska legislatíva chcela poskytnúť cestujúcim v prípade decentralizácie. Eh, tu treba povedať, že je tu veľký priestor pre národné eh, parlamenty eh, zabezpečiť, aby sa zvýšil aj odrazujúci efekt úprav Inštitúcie budú mať možnosť eh, zrevidovať eh, právny eh, rámec, právne nastavenie tohto nariadenia, teda lepšie upraviť a vyvážiť jednotlivé opatrenia, sústrediť sa na vymáhanie. Treba sa sústrediť na cesty vymáhania práv mimosúdnou cestou, zabezpečiť, aby aerolínie automaticky uplatňovali jednotlivé ustanovenie nariadenia Treba však, aby e, tu bolo silné vymáhanie e, zabezpečené zo strany spoločnosti a doplňovať by ho mali e, individuálne stiažnosti občanov. Ďakujem veľmi pekne, Sara, bolo to veľmi zaujímavé rozprávanie na dôležitú tému. Ja by som teraz rád otvoril diskusiu. Je teraz priestor pre vaše otázky, ehm, pripomienky. Nech sa páči, kto má záujem sa vyjadriť, ehm, položiť otázku rečníčke. Nikto? Po prvé, nikto po druhé. Tak si myslím, že nadišiel čas, aby sme uzavreli tento eh, panel. Ďakujem eh, rečníkom, ktorí sa vyjadrili dnes do poludnia. Ďakujem vám všetkým. A ešte mám pre vás jednu dôležitú a príjemnú informáciu. Rád by som vás všetkých eh, prítomných pozval na obed ktorý, na ktorý pozýva eh, Európska ombudsmanka. Bude sa konať v Brasserii, tu v tejto budove, na eh, treťom poschodí. Ak má niekto problém s orientáciou, eh, obráte sa na personál našich výborov, pomôže vás tam nasmerovať. Od 12.30, teda o 35 eh, minút eh, sa obec začína a pokračovať eh, v našej práci budeme opäť o 14.30 v tejto miestnosti. Takže príjemnú obednejšiu prestávku prajem všetkým a dobrú chuť. Pokračujeme tu v tejto istej miestnosti opäť o pol tretej.